Good afternoon. Dobré popoludnie. Takže začali, začali by sme. Vítam vás tu, dobré popoludnie. Toto je prvá spoločná schodza výborov NV a DV ohľadom celodržateľného rozvoja na úrovni OSN. Vítam tu komisára Mimicu, s radosťou a ten nás informuje ohľadom pokroku v tejto oblasti. Ešte tak logisticky. Pán komisár má čas do 18. To znamená, že musíme postupovať efektívne, posnažíme sa. Urobíme takú spontánnu rozpravu. Každý, kto sa bude chcieť niečo opýtať, tak sa musí prihlásiť tak aby sme vedeli, kto sa chce pýtať, urobíme zoznam. Dúfame, že každý sa dostane na radu, ale samozrejme to bude závisieť aj od vášho záujmu, pretože podľa našich vágnych odhadov budeme mať čas tak cca na 15 až 16 otázok, každý dostane minútku. Takže pripravte si krátku otázku na minútočku, aby sme mohli efektívne postupovať, ako som povedal. Toto je poprvýkrát, čo spoločne ide monitorovať implementáciu cieľodržateľného rozvoja a taktiež plnenia agendy do roku 2030. Po februári naše dva výbory už zorganizovali verejné vypočutie, kde prvý podpredseda komisie Timmermans predstavil do, technický dokument komisie a taktiež hovoril o príprave správy e, o globálnych cieľoch rozvoja a taktiež o konkrétnom plnení každého z týchto cieľov No a po tomto vypočutí Európsky parlament schválil uznesenie, to bolo v marci 2019 alebo tohto roku, kde sme sa zmeriavali na prvý scenár, ktorý bol obsiahnutý v správe komisie a boli sme toho názoru, že by komisia mala e, navrhnúť na zastrešujúcu stratégiu, kde by boli záväzné cieľe pre EÚ, aj či jej členské štáty, vrátane externej internej politiky. Tešíme sa teraz na vašu prezentáciu, pán komisár. Ale na úvod ešte by som dodal slovo pánu Tobiasovi Tebe, ktorý je predsedom výboru pre rozvoj. Ďakujem. Kolega Eichhout. Chcel by som ešte povedať, že si myslím, že je naozaj skvelé, že aby na začiatku tohto parlamentného obdobia sme sa mohli stretnúť, naše dva výbory a komisár je tu taktiež prítomný. Využiť túto príležitosť, aby som povedal, že si myslím, že je dôležité, aby naše dva výbory ukázali, že sú aktívne v rámci Európskeho parlamentu, čo sa týka plné implementácie celodržateľného rozvoja v rámci európskej politiky. Ako viete, generálny tajomník OSN stôraznil, že napriek pokroku, ktorý bol zaznamenaný v mnohých oblastiach za posledné 4 roky v súvislosti s určitými cieľmi, tak ten pokrok bol dosť pomalý, bol dokonca negatívny. V septembri sa museli stretnúť svetoví lídry a budú hovoriť o výzvach do ďalšie stretnutie roku 2015. Budú tam taktiež zastupcovia našich výborov na tomto samite. No a ja som veľmi rád, že pán komisár Mimica, ktorý minulý týždeň predstavil revizný dokument, ktorý vyjadruje podporu implementácie cieľ držateľného rozvoja v globálnom meradle. Je to veľmi dôležitý dokument, pretože zdôrazňuje kroky zo strany členských štátov aj EÚ, čo sa týka podpory e, úsilia rozvojových krajín pri práci na cieľ držateľného rozvoja. Takže prosím, pán komisár Mimica, môžete nás informovať ohľadom tohto stretnutia, ohľadom prípravy samitu o cieľodržateľnom rozvoja v septembri. Máte slovo. Ďakujem pán komisár, vážení poslanci, srdečne vás tu vítam na začiatku tohto nového parlamentného obdobia. Vítam tu všetkých členov výborov DV aj NV, predovšetkým tých nových. A vítam tu aj tých, ktorí sa sem vrátili, ktorých už dobre poznám. Implementácia agendy do roku 2030 v súvislosti s udržateľným rozvojom toto je jedna z najdôležitejších tém, ktorými sa budú zaoberať vaše dva výbory v nadchádzajúcich rokoch. No a ja dúfam, že vám môžem poskytnúť dobrý prehľad ohľadom e, politického fóra z minulého týždňa a taktiež, čo sa týka prípravy samitu o cieľodržiteľ rozvíja septembri v New Yorku. Tam bude opäť stretnutie na úrovni e, šéfov vláda a hlav štátov. Agenda do roku 2030 predstavuje významný posun čo sa týka prístupu k rozvoju, pretože je tam skutočne veľká univerzálnosť a široký záber. Takže ide tam napríklad o e, vykorenenie chudoby, sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty udržateľného rozvoja a týka sa všetkých krajín, vrátane EÚ a našich členských štátov. Európska únia hrala dôležitú úlohu pri revízii tejto agendy, a sme odhodlaní, že vyvinieme maximálne úsilie, aby sme podporili jej implementáciu, a to aj doma, aj vonku vo svete. Tento rok máme koniec prvého štvoročného cyklu fóra, no a v septembri príde revízia fungovania tohto fóra a minulotýždňové stretnutie nám pomohlo pripraviť podmienky pre september, kde Európska únia hrá prominentnú a konštruktívnu úlohu. No a jedno pozitívne znamenie bolo to, že sme to mali návrh politického vyhlásenia. Toto je hlavný dokument, ktorý bude vychádzať v septembri. Tento dokument bol v podstate privítaný a schválený všetkými členskými krajinami ešte pred júlovým fórom. A toto teda v porovnaní e, s problémami, ktoré sme mali v podobných situáciách v minulosti, stále je tu väčší tlak na multilaterálny systém. No, Európska únia bola veľmi aktívna pri Písanie tohto dokumentu. Je to skutočne dobrý dokument, ktorý má dôležité časti, ktoré sa týkajú dôležitých našich priorí, čo sa týka ľudských práv, e, rodových aspektov, multilateralizmu, koherentnosti politiky, e, monitorovania údajov a vyhodnocovania údajov. Taktiež by sme chceli využiť toto vyhlásenie, na ktorom sme sa spoločne dohodli, aby sme podporovali rýchlejšie kroky v súvislosti s cieľom udržateľného rozvoja v nadchádzajúcich mesiacoch aj rokoch a ja dúfam, že vy, Európsky parlament, nám môžete v tomto pomôcť. OSN v podstate chcú spustiť celú dekádu konkrétnych krokov v súvislosti s týmito cieľmi a to v septembri. Vo vyhlásení, ktoré som vydal ja v mene EÚ a jej členských štátov na plenárke OSN, som zdôraznil, že skutočne sme zaviazaní, e, čo sa týka plnenia agendy 2030, 26 až 28 členských štátov už predstavilo na dobrovoľnej báze národné dokumenty a toto je tomu dôkazom. No a čo je dôležité, tak poprvýkrát Európska únia ako celok predstavila naše vlastné vyhodnotenie pokroku a komisár Vela spolu so mnou sme zorganizovali Um, akciu v spolupráci s finským predsedníctvom rady, aby sme sa pozreli bližšie na kroky členských štátov EÚ a EÚ ako celku, čo sa týka implementácie cieľodržiteľného rozvíja na internej a externej báze. No jedna vec bola od začiatku evidentná, a síce, že svet očakáva, že budeme lídrami, že budeme lídrami, čo sa týka globálneho úsilia pri implementácii agendy 2030 táto udalosť vyvolala veľký záujem mnohých strán a taktiež prinieslo chválu aj z úst e, zástupcu generálneho tajomníka OSN. Skutočne sme predstavili e, solidný plán v mene EÚ, čo sa týka udržateľného rozvoja a vychádzali sme z nedávnych dôležitých európskych dokumentov. Máme tu napríklad e, dokument ohľadom udržateľnej Európy do roku 2030, ten sme publikovali v januári tohto roka. Tam sa stanovujú kľúčové priority pre ďalšie kroky ohľadom e, udržateľného prechodu EÚ a taktiež e, sme tam hovorili o e, obehovom hospodárstve, o ekologizácii, udržateľnosti týchto aspektov, ďalej posilnení sociálneho piliera alebo piliera sociálnych práv, ďalej o našich horizontálnych politických nástrojoch v súvislosti so vzdelávaním, digitalizáciou, financiami a zdaňovaním. Po druhé, druhá správa o pokroku v súvislosti s cieľom udržateľného rozvoja. Tu publikoval Eurostat e, v júni. Tam sa potvrdilo, že Únia zaznamenala pokrok v súvislosti s takmer všetkými cieľmi. V niektorých oblastiach to bolo teda trochu pomalšie. No a predovšetkým, čo sa týka niektorých environmentálnych cieľov, tak tam je treba vyvinúť väčšie úsilie. No a po tretie, správa z roku 2018 ohľadom politickej koherentnosti v oblasti rozvoja. Je treba teda doplniť tento obrázok, je treba načrtnúť, ako bude vyzerať európska politika, je treba zobrať do úvahy možný dopad na e, rozvojové krajiny. No a na záver, e, v podstate úplne historicky prvá správa o syntézii o syntéze v tejto oblasti. Tam sme poskytli prehľad ohľadom krokov e, z zo strany EÚ a jej členských štátov pri implementácii celodržiteľného rozvoja v spolupráci s partnermi z rozvojových krajín. Skutočne je tu široký konsenzus, ktorý veľmi prispel k implementácii agendy 2030 na globálnej úrovni. No a som veľmi vďačný Európskeho parlamentu, že stali po našom boku spoločne s radou a toto umožnili pretože toto prinieslo nové inovatívne kroky, ako napríklad e, spojenectvo Afriky a EÚ e, v súvislosti s napríklad externým investičným plánom, zamestnanosťou. A toto má priniesť 44 miliard eur nových investícií e, v Afrike do roku 2020 a možno až 10 krát toľko v rámci nášho ďalšieho viacročného finančného rámca. Toto bol základ pre ďalšiu vlnu spolupráce s našimi partnermi, vrátane multilaterálnych organizácií, no a predovšetkým s OSN. A toto sa dokázalo v našej iniciatíve, lajkovej iniciatíve za 500 eh, miliónov eur na ukončenie násilia eh, proti ženám a devčatám. Toto malo priamy dopad na názor e, účastníkov našej konferencie, ktoré som hovoril vrátane zastupcov občanskej spoločnosti, súkromného sektora, akademickej obce. A išlo nám o to, že sme chceli tlačiť na medzinárodnú implementáciu celodržateľného rozvoja. No aby sa nám to podarilo, tak musíme ukázať, že sme schopní ich aktívne sami implementovať aj u seba doma. A čo sa týka udržateľného rozvoja, pokiaľ chceme udržať, e, teda dosiahnuť udržateľnosť rozvoja, tak všetci sme um, rozvojovými krajinami, všetci máme pred sebou kus práce. To znamená, že musíme vystupňovať naše pozitívne kroky, je treba podporovať e, pozíciu udržateľnosti vo všetkých našich politických portfóliách. Minulý týždeň o tom hovorila pani Ursula von der Leyen, nová predsednička komisie, povedala, že cieľ udržateľného rozvoja a príslušná agenda sú veľmi dôležité a v tomto zmysle treba posilniť európsky semester, aby sme zaručili, že naďalej pôjdeme správnym smerom. Myslím si, že tento návrh je skutočne veľmi povzbudivý a dúfam, že Európsky parlament tento návrh aj podporí. Na externej úrovni musíme vyvinúť pozitívnu hybnú silu, čo sa týka nového finančného e, nástroja pre medzinárodnú spoluprácu, v súvislosti s našim e, programovaním, plánovaním, pretože my sme najväčším aktérom, e, čo sa týka e, rozvoja, poskytujeme, minulý rok sme poskytli takmer 75 miliard eur. Toto je takmer 65 celkovo poskytovanej takéto rozvoje pomoci. No a EÚ a jej členské štáty my sme najväčším globálnym aktorom v oblasti rozvoja ale oficiálna rozvojová pomoc je našim e, veľmi silným nástrojom financovania rozvoja, predovšetkým čo sa týka v oblasti vykorenenia chudoby a hlavne v tých najmenej rozvinutých krajinách, e, kde majú problematickú situáciu. No ale čo sa týka agendy e, cieľodržateľného rozvoja, tak my neprispievame len v oblasti oficiálnej rozvoje pomoci, ale taktiež Chceme v podstate namiešať eh, takúto oficiálnu pomoc, domáce zdroje a priamu, alebo pardon, privátnu pomoc vo všetkých našich krokoch. No a nám nejde o to, aby sme byli len najväčším rozvojom aktérom na globálnej bázi. My chceme byť tým najlepším aktérom a to znamená, že musíme byť partnermi s ďalšími rozvojovými aktérmi pri implementácii agendy do roku 2030. Musíme postupovať radikálne aj na globálnej úrovni a naša agenda v tejto oblasti musí byť úzko previazaná s prístupom vychádzajúcim z ľudských práv. Taktiež to musí byť v súlade s našim úsilím v oblasti e, o politickú koherentnosť e, v oblasti e, migračnej politiky, humanitárnej pomoci a tak ďalej. Čo sa týka e, tohoto fóra na vysokej úrovni, tak my sme tam diskutovali o tom, ako by sa dala urýchliť implementácia celododateľného rozvoja, ako sa, by sme sa mohli sústreťovať na národné plánovanie, financovanie, monitorovanie. My pracujeme na tom, aby sme podporovali koncepciu integrovaného e, finančného alebo financu, rámca financovania na medzinárodnej domácej úrovni, aby tento rámec bol zosúladený s implementáciou cieľov udržateľného rozvoja. Taktiež toto fórum na vysokej úrovni mi dalo príležitosť zorganizovať mnohé bilaterálne stretnutia, napríklad e, s prichádzajúcim a e, prichádzajúcimi odchádzajúcimi riaditeľmi organizácií v oblasti potravinárstva a mm, polnohospodárstva. Zorganizoval som tam mnohé E, konferencie. Ďalej sme spolupracovali s Mexickou, Francúzskou, Španielskou vládou. Mali sme tam konferencie na tému nerovnosti a klimatických zmien. Tam ukazujeme, nakoľko je EÚ zaviazaná, čo sa týka boja e, proti nerovnosti vo všetkých jej aspektoch. A ja dúfam, že na tejto téme bude Európsky parlament naďalej pracovať v tomto parlamentnom období. A vážení poslanci, je jasné, že nás čaká veľmi dôležitá úloha. Nový parlament aj nová komisia majú pred sebou dôležité príležitosti, ako urýchliť prácu Európskej únie na cieľodržateľného rozvoja. A ja vítam úsilie, ktoré vyvinuli oba vaše výbory v predchádzajúcom parlamentnom období aby sa agenda do roku 2030 dostala trochu do širšej parlamentnej práce. Dúfam, že budete takto pracovať aj naďalej. No a my na komisii sa už tešíme na úzkú spoluprácu s vami v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. A ja osobne sa teším na to, že mnohých z vás uvidím v septembri na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže prvé kolo otázok. Ako som povedal, každý bude mať minútu, tak aby sme mohli položiť čo najviac otázok, ako sa dá. Takže ako prvý kolega z EPP, pán eh, Buzoj. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne, ako tu už zaznelo. SDG nie sú samoučelové ciele, ale majú nám pomôcť zlepšiť svet. Z tých 17 cieľov by som sa zameral na cieľ číslo 3, ktorý priamo súvisí so zdravím. Samozrejme, tu sa nám dali lepšie ako v iných regiónoch sveta, ale aj na celosvetovej úrovni niektorý dôležitý pokrok e, e, sme zaznamenali za posledné roky menej úmetí detí vďaka lepšej vakcinácii, e, poklesla umrtnosť novorodičiek HIV takisto e, pokleslo vďaka antiretrovirálnej terapii, e, čo mení situáciu v mnohých častiach sveta. Tuberkulóza, malária, ich stále, prípadov je stále menej a menej, ale problém s tuberkulózou sa týka nielen iných kontinentov, ale dokonca aj nejakých krajín v strede východnej Európy a na juhu Európy. Moja otázka znie, jednak mali by sme najprv zlepšiť naše ciele a mali by sme zlepšiť situáciu u nás. Ale ako môžeme prispieť k tomu, aby sme dosiahli cieľ číslo 3 na celosvetovej úrovni? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Druhá otázka za SAD, pán Bulman. Ďakujem pekne, pán komisár Mimica. Dovolte poďakovať sa za to, čo ste doteraz spravili, lebo myslím si, že parlament, celý parlament je vám vďačný za to, ako ste sa presazovali, pretlačali ste e, cieľ udržateľného rozvoja v OSN a takisto ste nám povedali, čo je potrebné robiť v najbližších rokoch. A Vyberiem jednu otázku. Sme uprostred akejsi takej holistickej práce. Ak sa pozrieme na našu zahraničnú politiku, obchodnú politiku, rozvojovú politiku, ak dáme dohromady rôzne prvky rôznych politík, sociálne politiky, ekonomické politiky, životné prostredie, polnohospodárstvo, ako môžeme prepojiť všetky naše snahy zlepšiť situáciu s tou zásadnou otázkou nerovnosti, ktorú ste správne spomenuli. Nerovnosť je hlavnou prekážkou podľa nás e, ktorá bráni tomu, aby ľudia e, mali lep, väčšie moc, lepšiu moc a mohli lepšie si zobrať za svoje e, boj za lepšiu budúcnosť. Čiže čo môžeme spraviť preto, aby sme zlepšili naše politiky v tejto veci? Ďakujem pekne. Za Renew, pán Rodríguez Hamos, nech sa páči. Ďakujem aj za to, že ste tu prišli a prehovorili k nám. Rada by som povedal, povedala k téme agendy cieľodržateľného rozvoja, že toto je veľmi ambiciozná agenda. Ide nám jasne o zmenu v rámci tejto agendy. Myslím si, že Komisia, Európska únia musí byť lídrom až do konca. Najdôležitejšie je to, aby sme boli schopní vytvoriť jasnú agendu, ktorá bude obsahovať eh, referenčné hodnoty, ukazovatele, tak aby nám to poslúžilo do roku 2030, aby tam bolo možné vyhodnotiť dopad ešte predtým, než tento dátum sa priblíži, aby sme mohli si určiť, ako možno sa preorientovať, vytvoriť e, novú politiku, možno zmeniť rozpočty. Keď chce Európska únia dosiahnuť cieľov držateľného rozvoja, tak je treba významne navýšiť rozpočet, ale napríklad v environmentálnej oblasti potrebujeme 25 vyšší rozpočet, no a musíme taktiež viesť rozvojové krajiny. Je treba mobilizovať zdroje, pretože pokiaľ nezmobilizujeme viac zdrojov, tak rozvojové krajiny nebudú schopné na konci tohto obdobia dosiahnuť ciele, o ktorých hovorím. A myslím si, že európske líderstvo musí spočúvať aj v tom, že budeme mobilizovať interné zdroje v krajinách, s ktorými spolupracujeme. Ďakujem pekne za zelených, pani Tusa. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, podobne ako klimatické ciele a tá správa, ktorú ste nám predstavili, svedčí o tom, že sme nesplnili cieľ udržateľného rozvoja, že ich nestihne, nesplníme. A sú to prepojené témy, pretože pozorujeme stále viac a viac zhoršovanie životného prostredia a e, tie zhoršené podmienky životného prostredia postihujú najviac tých chudobných. Sú tu milióny obetí, stalo to minimálne 3 miliardy dolárov, e, čo sa týka škôd a naozaj to je len taká malá kvapka v mori e, z toho zhoršovania sa situácie, za ktoré sme konkrétne zodpovední. Náš ekologický dlh je veľký a obraciame sa chrbtom aj ku klimatickým zmenám. Potrebujeme ďalšie finančné prostriedky, ďalšie e, financie, ktoré musia byť zo štátneho rozpočtu, ale zároveň aj uplatňovaním princípov, kto znečistuje, ten platí dnes. E, 20 najväčších firiem je zodpovedných za vyše 85 emisí skleníkových plynov. E, e, za roky 2015-2020 e, situácia sa nemení a e, e jednoducho e, z, bojujeme proti týmto ekologickým škodám z, z kolektívnych finančných prostriedkov. Musíme obnov, ciele udržateľného rozvoja spraviť záväznými pre naše národné štáty a to by možno umožnilo pripraviť koherentné politiky zamerané na ochranu planéty a zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky, ktoré e, budeme vo veľkej miere používať aj na podporu rozvojových krajín. Ďakujem pekne za ide, pani Klice. ID Grise.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 a 169 úloh, ktoré sa musíme zhostiť e, národné parlamenty, obce e, a samozrejme Európsky parlament musí spolupracovať a chceme naplniť tieto ciele. E, potrebujeme integrovanie pôsobiť e, a to naprieč sektormi. No aj občianská spoločnosť musí priložiť ruku k dielu. Rovnako tak súkromný sektor. Potrebujeme náležitý monitoring, potrebujeme hodnotenie dosiahnutého pokroku, aby sme mohli vylepšovať náležitý národné stratégie na všetkých úrovniach. Preto sa natíska otázka. Pýtam sa, či budúca Európska komisia identifikovať medzery, nedostatky. E, skutočne ide o, stratégiu do horizontu roku 2030, ide o zber štatistických údajov e, Chcem teda e, e, poukázať na to, že potrebujeme komplexnú stratégiu e, do horizontu 2030 a to musí byť uhnietené do konca tohto roku. Áno, ďakujem pekne. Ja viem, že chcem dať priestor všetkým, ktorí sú na zozname. Dostanú slovo, len idem trošku po politických stranách, striedam mužov, ženy a tak ďalej. Čiže ak vás hneď nevyvolám, nenervozňujte sa, určite dostanete slovo. E, momentálne, e, e, teraz dám slovo pánovi zástupcovi GUE. Ďakujem pekne. EÚ musí byť globálnym lídrom pri ambicióznych, e, čo sa týka ambícií aj aktivít a dlhodobo udržateľné ciele sú neoddeliteľné od Parížskej dohody. Sú v podstate politickým programom inkluzívneho riadneho prechodu na uhlíkovo-neutrálne hospodárstvo. A preto otázkou znie, ako a kedy zrealizujeme uznesenie Európskeho parlamentu z marca 2019 a e, zabezpečíme, aby SDG boli zacielené, lepšie sa mapovali a aby boli záväzné pre členské štáty, aby sa využívali podľa merania Eurostatu ako, Eurostatu ako referenčné čísla pre nový viadočný finančný rámec. Eh, keď chceme znížiť naše emisie na polovicu, eh, tak musíme si stanoviť nový štrukturálny fond pre prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Insir? Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár Mimica, za to, že ste prišli medzi nás a že diskutujeme plnenie cieľov. Pre mnohých e, z nás je to prvé stretnutie. Je veľmi dobré začať diskusiu práve takou dôležitou témou. Ako ste takisto vyjadrili, EÚ musí byť lídrom. Musíme ukázať, že to berieme vážne pri implementácii SDG, ale samozrejme aj Parížskú dohodu. A v rámci EÚ aj v rámci našich zahraničných politik. Skôr ako som bola zvolená za europoslankyňu, pracovala som v e, e, v oblasti medzinárodného rozvoja a spolupráce aj z SDG. A mám skúsenosti priamo z terénu. E, niekedy sú tu paralelné procesy s tým istým zameraním, bez nejakej veľkej koordinácie, čo sa týka EÚ a členských štátov. A preto prvá otázka. Mohli by ste nám povedať niečo viac o spoločnej príprave programov a ako vy vnímate vývoj tejto aktivity? Po druhé, ako vnímate potenciál posilniť e, prístup na základe práva v rámci rozvojovej politiky? Napríklad, ako môže EÚ lepšie presadzovať rodovú rovnosť? aj čo sa týka septembrového samitu okrem iného. A na záver, akým spôsobom môže EÚ lepšie propagovať sociálny dialog v rámci e, zmenšovania tých rozdielov a nerovností, tak ako to kolegovia už vyjadrili, e, medzi ľuďmi aj medzi regiónmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Gerenc ako posledný v tomto diskusnom kole. Áno, ďakujem pekne. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Komisia, má komisia ex ante hodnotenie dopadu Mercosur dohody, ktorá bola vyrokovaná e, dopad na ciele udržateľného rozvoja? To bola naozaj veľmi hutná otázka. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. E, poprosím vás, aby ste rovnako hutným spôsobom zareagovali na tieto otázky, ak sa vám to podarí, oceníme. Ďakujem veľmi pekne za otázky a za pripomienky a za to, ako ste vašimi otázkami prispeli k celkovej práce, ktorá nás čaká, keď chceme, aby Európska únia bola hlavným prispievateľom k plneniu cieľov udržateľného rozvoja. Zazneli tu konkrétnejšie otázky, aj všeobecnejšie otázky, ale pokúsme sa teda začať s tými konkrétnymi, čo sa týka plnenia cieľov udržateľného rozvoja, cieľa 3 oblasti zdravotníctva. V podstate náš prínos k celkovému rozvoju e, ľudstva, e, vrátanie zdravia, školstva a tak ďalej, to všetko je súčasťou už našich národných indikatívnych programov a rozvojových obálok, e, kde, na ktorých hodne pracujeme a chceli by sme ešte zvýšiť Ehm, našu angažovanosť v podstate v takých dvoch smeroch. Poprvé je posilnenie systémov zdravotníctva na úrovni jednotlivých štátov a druhá úroveň je podpora finančná a aj politická, podpora vertikálnych globálnych iniciatív ako globálny fond pre boj proti malárii, tuberkulóze, HIV, alebo imunizácia iniciatívy v oblasti očkovania. E, kombinovaním týchto dvoch, teda horizontálnej iniciatívy, e, skvalitnenia zdravotníctva, ktoré bude lepšie reagovať na potreby e, zdravotné problémy obyvateľstva a podporovaním konkrétnych globálnych aktivít zameraných na konkrétne choroby. Myslím si, že tak môžeme veľkou mierou prispieť k, k rozvoju ľudského kapitálu, k rozvoju zdravotníctva v nadchádzajúcom období. Čo sa týka nerovnosti, um, súhlasím jednoznačne s tým, že toto je prierezová téma, ktorá buď môže byť akousi hnacou silou aktivít v oblasti rozvoja, alebo môže významnou mierou zmenšiť, obmedziť pozitívny dopad spolupráce v oblasti rozvoja aj dopad na globálnu, agendu globálnych cieľov udržateľného rozvoja. Takže v budúcnosti by sme možno sa mali viac zamerať a viac presnejšie e, sa vyjadrovať v rámci našich aktivít boja proti e, zmenšovaniu nerovnosti. Áno, máme celkový cieľ, ktoré sú z globálnej agendy SDG, aby, nikto, aby sa na nikoho nezabudlo. E, to bolo tak trošku oslabené, ak to tak môžem povedať, ako definícia čo sa týka boja proti nerovnosti a cieľov v tejto oblasti. Čiže ak skombinujeme to na nikoho nezabudnúť a s našimi silnejšími aktivitami politickými, tak môžeme naozaj ešte tak e, posilniť plnenie SDG. Mm, moja vízia je asi taká, že teraz už je trošku neskoro, aby ako komisár som mal e, konkrétny nejaký plán, keď o tri mesiace odchádzam, ale rozvojová politika, uh, ja ju vnímam Takže by sme sa mali uberať takým smerom, že ukazovatele nerovnosti je niečo podobné, tak ako máme e, aktivity, ktoré sú zamerané na rodovú rovnosť. Mali by sme mať nejaké ukazovatele, ktoré nám pomôžu ľahšie monitorovať a vyhodnotiť, do akej miery každý projekt e, rozvojovej pomoci alebo rozvojový projekt prispieva k znižovaniu nerovnosti v spoločnosti partnerských krajinách. Máme to pre o, v rámci rodových otázok. Takisto tu bola aj otázka toho, ako môžeme zvýšiť dopad a efektívnosť našich aktivít v oblasti rodových otázok. V našom pláne pre rodové otázky máme jasný cieľ aby minimálne 85 všetkých našich rozvojových projektov bolo relevantné pre rodové zastúpenie. Teraz sme asi na 70 čo sa týka rozvojových aktivít. Asi 70 z nich sú rodovo relevantné a chceli by sme niečo podobné mať aj v oblasti nerovnosti E, monitorovanie vo všeobecnosti a zlepšenie e, zodpovednosti našich aktivít e, sú súčasťou plnenia, celkového plnenia cieľov. Už mm, teraz nie je čas na to, aby sme počítali peniaze, ktoré idú do rozvojových projektov. Naozaj musíme prejsť z vstupov na výstupy Musíme sa zamerať na to, čo dostaneme, čo, čo je výsledkom našich rozvojových projektov. A teda výsledky rozvojovej spolupráce budú stále väčšou, dôležitejšou súčasťou našej rozvojovej politiky aj našim príspevkom k plneniu držať, cieľov udržateľného rozvoja. Áno, ja som presvedčený o tom, že musíme naďalej byť tým najsilnejším globálnym aktérom E, v oblasti rozvoje politiky. To sa snáď premietne aj, aj s vašou podporou. E, snáď sa to teda premietne aj v najbližšom viacročnom finančnom rámci, pretože Európska komisia navrhla navýšenie takmer o 30 všetkých zahraničných aktivít vrátane rozvojovej spolupráce. Takže ak budeme mať lepšie kapacity na to, aby sme boli globálnym lídrom eh, v financovaní rozvojovej pomoci, to ide ruka v ruke s našou zodpovednosťou za to, aby sme našli najlepší spôsob monitorovania alebo eh, toho, že budeme nezodpovednosť za naše aktivity. Samozrejme, niekedy máme v stratégiách medzery, niekedy sa tie stratégie prelínajú. Ehm, aj vzhľadom na to, že predsa len tu je 28 členských štátov a európsky rozpočet alebo európske nástroje, ktoré prispievajú k plneniu cieľov udržateľného rozvoja. A preto sme už počas ešte teda tohto aktuálneho viacročného finančného rámca sme začali lepším, lepšou spoločnou prípravou programov. Robíme to takmer so 40 krajinami, teda spolu s členskými štátmi, ale aj s niektorými tretími štátmi. Austrália, Norsko, niekedy Kanada, Japonsko, Spojené štáty. Takže v budúcnom, v budúcom viazočnom finančnom rámci pri plnení cieľov držateľného rozvoja táto spoločná príprava programov bude ešte dôležitejšia a relevantnejšia. Prepojenie medzi SDG a Parískou dohodou a medzi cieľmi udržateľného rozvoja a aktivitami v oblasti klímy. Eh, nemám k tomu veľmi čo povedať, okrem toho, že môžem upozorniť na samotný fakt, že celková koncepcia cieľov udržateľného rozvoja je o udržateľnosti, o inklúzii environmentálnych a klimatických aspektov do rozvojových aktivít. A to budeme robiť samozrejme v rámci nášho konsenzu pre rozvoj. Tento konsenzus pre rozvoj, možno niekto to vníma ako našu stratégiu implementácie e, cieľov udržateľného rozvoja, ale ja som pochopil tú výzvu predovšetkým parlamentu, ale aj občianskej spoločnosti, výzvu k tomu, aby Európska únia vypracovala ešte konkrétnejšie, podrobnejšie stratégie plnenia cieľov rozvoja, konkrétnejšie ako je Európsky konsenzus pre rozvoj. Takže ja to vnímam ako naše ďalšie smerovanie, teda smerovanie pre novú komisiu. To je časť teda odpovedí na otázky. A k Mercosuru. Uh, <laughs> tak ako vo všetkých eh, dohodách a rokovaniach dohod o voľnom obchode robíme hodnotenie dopadov, dopadovú štúdiu pred tým, čiže ex ante. A spravili sme ju aj pre dohodu o voľnom obchode z Mercosur. Robili sme hodnotenie dopadu udržateľnosti, interné a externé, dve hodnotenia sme robili a všetky poukázali e, v podstate to, že z tejto dohody budú zisky, udržateľné zisky. Je to tá najväčšia dohoda o voľnom obchode, akú sme kedy uzavreli. Nie je veľká len v zmysle objemu obchodného styku, e, ktorého sa týka, ale je veľká aj z pohľadu inovatívnych častí dohodu a noriem, ktoré sú predmetom dohodu, dohody s Mercosurom. Ďakujem, pán komisár. Máme ďalšie otázky od poslancov z AEPP. Mary McGinnis. Ďakujem, e, pán komisár, ďakujem kolegovia. Jeden postreh, som rada, že ste nám pripomenuli, že tieto ciele e, sa vzťahujú na EÚ. E, stáva sa totiž, že ako si na nich neprihliadame. Moja otázka sa týka trvalo udržateľného polnohospodárstva a vôbec výroby potravín. A vieme, že správa FAO je dosť čierna a eh, eh, eh, neponúka veľmi dobré vyhliadky. Znižuje sa objem verejných financií vkladaných do polnohospodárstva Natiska sa otázka, či my v EÚ robíme toho dosť v rozvojom svete práve vlievaním e, peňazí do polnohospodárstva. Drobní e, rolníci, rolníci asi najviac trápia, e, trpia nedostatkým peňazí. Je potrebný transfer znalostí a podpora. Správa FAO sama konštatuje, že ich zistenia sú veľmi smutné. Teraz za SAD Monika González. Prepačte, ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár. Poprvýkrát som v tomto výbore a chcem hovoriť o veľmi zaujímavej téme, ako je Agenda 2030 udržateľného rozvoja. Chcem vám vás pochváliť a chcem skutočne povedať, že je dobre, že e, sa vám podarilo pokročiť v mnohých bodoch, napríklad čo sa týka Európsky investičný plán pre investície v Afrike e, vo výške 44 miliónov eur, ale komisia taktiež veľmi pomaly integrovala cieľodržateľného rozvoja do verejnej agendy komisie. A ja súhlasím s vami, že Európsky parlament musí možno vypracovať nejaké konkrétnejšie návrhy než to, čo je súčasťou konsenzu, ktorý sme schválili v roku 2017. Bol to tak konsenzus medzi komisiou a parlamentom. Myslím si, že Európska únia mala byť lídrom, eh, čo sa týka tohto útoku na multilaterálny systém eh, zo strany aj krajín ako Rusko alebo USA. Musíme byť lídrami hlavne v troch bodoch. Poprvé, zníženie miery nerovnosti, samozrejme rovnoprávnosť pohlavy, to je zásadné pre udržateľný rozvoj. Toto je aj jadrom európskych hodnôt a našich iniciatív, ako napríklad Spotline, o ktoré ste hovorili, toto je veľmi dôležité, takže tu intersekcionalita, prierezovosť a taktiež potreba integrovať tam aj aspekt LGBTI, rôznorodosti a e, postihnutých osôb. Po druhé, e, transverzálnosť, prierezovosť. Musíme vytvoriť spojenstvo s miestnymi aktérmi, s mimovládkami, s e, miestnymi, s obcami, regiónmi. No a po tretie, potrebujeme spravodlivý prechod pre všetkých ekologický e, prechod e, alebo ekologickú zmenu v najzrateľnejších regiónov. Samozrejme, e, Latinská Amerika, Afrika, to je ten kontinent, ktorý má najmenšiu zodpovednosť, čo sa týka globálneho znečisťovania, ale najviacej trpí účinkami klimatických zmien. Minulý rok sme schválili, myslím že bol dôležité pre EÚ, e, Svetový pakt o utečencoch. Kolega Enrique Guerrero z našej skupiny viackrát sa vyjadril a e, navrhoval e, post, ktorý by reguloval e, tieto e, otázky utečencov. Ja sa chcem opýtať, pred koncom vášho mandátu prídete s konkrétnym návrhom na e, post takéto osoby alebo pozície človeka, ktorý by reguloval tieto otázky. Myslím si, že je treba túto tému regulovať ešte v rámci nášho parlamentného dobia. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem. Pokúšme sa vtesnať do jednej minúty. Kačín Šipov zareňu. Excusez-moi, je pas. Eh, prepačte, nepochopila som. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že máme toto stretnutie, pretože eh, som členkou dvoch eh, výborov, aj DV, aj ANVI. Ja mám otázku všeobecnú. Ja som novo zvolená europoslankyňa a ja e, súhlasím s vami a teší ma, že komisia má vysoké ambície a kladiem si otázku, ako, nemôž, ako môžeme sa vyhnúť schizofrénii, ako môžeme naozaj mať cieľ udržateľného rozvoja a Parížskú dohodu. A ako to môžu byť ciele, ktoré jednak sú e, akousi hnacou silou uh, dohôd, ale aj budúc tej stratégie komisie. Čo môžeme spraviť preto, aby to bolo naozaj vo všetkých budúcich prácach zosúladené, aby všetky tie budúce práce vychádzali e, z týchto cieľov? Ďakujem. Ďakujem za ECR a na Zalevska. Ďakujem konštatovali ste, že chceme mať Európsku úniu, ktorá bude e, e, lídrom práve v tej oblasti presadzovanie trvalo udržateľného vývoja. Ale e, byť najlepším neznamená byť pyšným Jednoducho je dôležité e, precízne si naplánovať všetko to, naplánovať všetko to, čo chceme urobiť Pán komisár, vy ste sa tiež podielali na koncipovaní rozpočtu na ďalší e, finančný rámec. Ako e, sa prejavila v tom rozpočte táto priorita? Mne sa totiž zdá, a nie som jediná, že tieto priority e, ako si boli opomenuté. A ak hovoríme o prioritách, tam jedným dýchom dodávame aj polnohospodárstvo. Polnohospodárstvo potrebuje peniaze. Nemôžeme uvažovať o tom, že menej peniaze pôjde práve do tejto oblasti. Prosím, odpoveď na moju otázku. Ďakujem pekne, pán komisár, za vysvetlenia. Samozrejme, cieľ udržateľného rozvoja vyvolávajú množstvo otázok. Je potrebné ich zakomponovať do európskeho semestra? Neviem. E, členské štáty v podstate tak prídu o všetku autonómnosť, napríklad čo sa týka oblasti energetiky, kde Európska únia podporuje obnoviteľné zdroje energii bez akýchkoľvek obmedzení a nezohľadňuje napríklad nevýhody veternej energie. E, Eurostat E, tu podľa toho v podstate tam sa schovávajú v, v, v podstate v detailoch sú, e, v detailoch e, sa schovávajú tie zádrhle, pretože tu Čína je medzi krajinami, ktoré vraj presadzujú držateľné ciele napriek tomu, že e, tá podrýva náš priemysel. Potom sú to tzv. menej rozvojové krajiny, e, niektoré z nich sú frankofónne krajiny a predstavujú iba 2% celku. V správe sa takisto hovorí o tom, čo už teraz vieme, že je tu stále väčší e, dopad Číny na Afriku, 25% exportu malých a stredných podnikov e, ide mimo EÚ. Ako môžeme znížiť našu závislosť od Číny a zabrániť tomu, aby e, Afrika sa stala takým si lovným revírom Číny? Ďakujem pekne. Rory Palmer, nech sa páči. Zajtra o tomto čase jeden z našich členských štátov bude mať nového premiéra nového premiéra, ktorý e, plánuje e, vlastne ukončiť činnosť e, Ministerstva pre medzinárodný rozvoj, drasticky chce krátiť britský rozpočet medzinárodnej podpory, takisto chce viac podporovať v tejto oblasti komerčné oblasti a nie len výlučne vykorenenie chudoby a podporu trvalo udržateľného vývoja po celom svete. To je teda zažívame veľmi trpkú chvíľu. Všetci tí, ktorí sú za e, internacionalizmus, za, za e, trvalo udržateľné e, ciele. Pán komisár, keby ste chceli vyslať nejaké posolstvo nastupujúcemu premiérovi Johnsonovi, čo by ste povedali? Martin Hort? Ďakujem. Pán komisár, Veľmi nás teší, že ste veľa hovorili o monitorovaní. Je to síce nudná záležitosť, ale dôležitá, ak majú tieto fóra na vysokej politickej úrovni e, pochopiť, ako fungujú tie SDG a či z tých 230 indikátorov e, je plnených. My sme zvyknutí na narábanie s veľkými objemami dát aj manipulácií s dátami, ale celosvetové. Sú to milióny ľudí, ktorí nebudú zahrnutí do týchto dát. Tých najchudobnejších 20 podľa štatistík, e, tak e, témer polovica ich detí e, vlastne ani nemá rodné listy. Tým pádom nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, takže nemáme spolahlivé údaje ani o tých najchudobnejších, či nie sú zanedbané. Pýtam sa, či komisia, či EÚ chce investovať investovať do registrácie občanov, aby bola istota, že tí najchudobnejší, najzraniteľnejší nezostávali zároveň aj neviditeľnými v tomto procese. A posledná otázka Eleonora Eby. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, pánu komisárovi za všetku tú prácu, ktorú ste odviedli do tejto chvíle počas vášho funkčného obdobia. Ja chcem eh, zdôrazniť požiadavku, ktorú nastolili eh, kolegovia. Bolo to súčasťou uznesenia tohto parlamentu počas minulého funkčného obdobia. Týka sa globálnej stratégie súvisiacej s implementáciou agendy 2030, aby to obsahovalo jednoznačné opatrenia, terminované. A teda e, tým by sa etablovali monitorovacie systémy a e, mechanizmu zmerania. Je potrebné e, mať progresívny nástroj, mechanizmu zmerania. Dnes vo vašom vystúpení ste sa toho dotkli tiež. Domnievam sa, že sa nachádzame na dôležitej kryžovatke EU musí e, vniesť do života túto globálnu stratégiu a e, konzistentne ju uplatňovať. Predložší rečník hovoril o deťoch. A to, čo zažívajú deti e, v rámci aj mimo EÚ, je nehorázne. Pretrváva vysoká miera úmrtnosti, dokonca aj v EÚ, to ani nehovoriac mimo EÚ. EU 37 e, e, krajín e, urobili nedostatočný progres v rámci plnenia SDG. SDG to potvrdil UNICEF a polovica detí vlastne vyrastá v krajinách, kde je nedostatok údajov, ako to vlastne tam vyzerá. Ďakujem vám všetkým za vaše otázky. Teraz dám slovo pánovi komisárovi. Začnem e, e, e, prvou otázkou a postupne prejdem všetkými. áno, už po niekoľko desaťročí hlad z celosvetového hľadiska je čoraz obmedzenejší z hľadiska štatistických dát, ale v posledných rokoch podľa e, správ FAO opätovne stúpa počet ľudí, ktorí sa trápia hladom. EÚ, ale aj medzinárodná komunita sa zameriava na zabezpečenie potravín, na problematiku výživy. Počas pred predošle, počas aktuálneho eh, MMF eh, sme 8 miliard eur vynaložili na programy súvisiace s, s potravinami a chceme ešte razantnejšie, hlavne cielenejšie eh, pokračovať v tomto trende v spolupráci s našimi partnermi v FAO a ďalšími zainteresovanými stranami my veríme, že aj e, v to, že v novom e, rozpočte EÚ tam e, 30-percentný náraz nastane v tejto položke a, a že to prinesie aj výraznejšie zasadenie sa e, v programoch, ktoré súvisia so zabezpečením potravín, dostato, e, výživy, e, teda potraviny, polnohospodárstvo zostávajú v rebríčku priorít na poprednom mieste. aj, e, aj Európska únia v rámci e, e, podpory rozvoja bude cieľenie nalievať prostriedky do tej oblasti potravín boja proti hladu. Je potrebné posilniť väzbu medzi aktivitami zameranými na boj proti klimatickým zmenami a e, ostatnými cieľmi. E, ja chcem pripomenúť to, čo som už povedal. V súčasnej dobe a isto aj do budúcnosti budeme spolupracovať s členskými štátmi, pomáhať pri vypracovaní ich národných plánoch rozvoja. Musia to byť integrované plány. A určite e, nesmie e, táto práca sa e, odohrávať v izolácii od ostatného diania. E, musí to byť zosúladené. Budeme sa maximálne snažiť o to, aby tie národné stratégie rozvoja boli zosúladené s tými e, záväzkami, ktoré súvisia s bojom proti klimatickým zmenám. Toto podľa nás predstavuje integrovaný e, postoj, čiže záväzky v oblasti vývoja musia byť zosúladené so záväzkami v oblasti boja proti klimatickým zmenám a musí to byť zosúladené už na národnej úrovni. Našu podporu v oblasti rozvoja chceme posilniť. My navrhujeme 25 aby 25 všetkých aktivít E, súvisiacich s rozvojou politikou, aby boli e, relevantnými, aby sa týkali aj zároveň klimatických zmien. 25 sa môže javiť málo, môže sa e, mnohým javiť byť veľa. Ja si určite nemyslím, že je to veľké číslo ale musíme tu sklbiť naše klimatické a rozvojové zámery. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, bez pochyby naďalej budeme podporovať obnoviteľné energie a rozvoj e, v tejto oblasti nebudeme v rámci e, e, rozvojových programov podporovať iné ako obnoviteľné zdroje energie veríme, že aspoň 40 miliónov ľudí e, e, by malo mať prístup k obnoviteľnej energii. E, chceme mať 6,5 gigawatov z obnoviteľných zdrojov energie. To chceme zabezpečiť a chceme znížiť emisie CO2 o 50 miliónov tón a toto v horizonte v roku 2020. Tieto ciele súvisiace s obnoviteľnými energiami zastávajú popredné miesto v rámci našej politiky rozvoja. Ja si uvedomujem, e, že je ešte e, viacero háčikov, ktoré musíme rozriešiť v rámci detajlov presadzovania týchto zámerov. ale určite, ak hovoríme o politike rozvoja, jej súčasťou je e, obnoviteľná energia. Ďalšia otázka sa týkala Číny. Množ to, e, si, to by si vyžiadalo veľa dlhší čas, preto sa to pokúsim e, zhutniť, stručne e, za to reagovať. Nechcem vôbec zľahčovať posudzovanie politiky rozvoja Číny, napríklad aj v Afrike. Uh, Faktom však zostáva, že Európska únia a členské štáty sú najväčším partnerom v oblasti rozvoja, investícií do rozvoja pre Afriku. Čo sa týka e, priamých e, zahraničných investícií, my predstavujeme 40 e, voči Afrike, Čína len 5 aby ste teda mali predstavu o tých reláciách, tak je tomu eh, a tak je tomu aktuálne a určite eh, to však nie je eh, dôkazom, že veci sa nehybu. My sme vstúpili do dialogu s Čínou v snahe povedzme v pilotných projektoch a v určitých krajinách zistiť, či je možné mať také komplementárnejšie programy rozvoja, e, vyhýbať sa len konfrontačnému e, postoju e, v súvislosti s modalitami projektov rozvoja. Ešte sme úplne si nesplnili svoju úlohu, nedohodli sme sa na konkrétnych krokoch, alebo aspoň tie tri, na tých aspoň troch pilotných krajinách, ale myslím si, že tam by sme mohli viacej na tom popracovať a skôr spolupracovať, než súťažiť v oblasti rozvoja v Afrike. V mnohých aspektoch je digitálna oblasť stále dôležitejšia pre rozvoj a prispieva implementácie implementácii cieľodržateľného rozvoja. Preto sme sa dohodli na osobitnom programe, v rámci ktorého by sme digitálny aspekt zapracovali lepšie do našich rozvojových programov, napríklad čo sa týka občianských registrov v Afrike, predovšetkým v Afrike a teda v západnej Afrike, už tam prebiehajú intenzívne práce, čo sa týka aktualizácie a digitalizácie občianských registrov v západoafrickej oblasti. Takže pokiaľ budeme takto postupovať, myslím si, že by to mohlo veľmi pomôcť, nielen čo sa týka občanských registrov, ale celkovo pokroku, bol by to obrovský krok kupredu pre africký priemysel a taktiež tvorbu na nových pracovných miest v budúcnosti. Skvelé. Ďakujeme naozaj, pán komisár, za to, že ste odpovedali poslancom na ich otázky. Samozrejme, že teraz eh, to Máme dôležité veci, ktoré treba riešiť. Vy tu odchádza, vy už odchádzate, máte inú prácu, ale my tu ešte zostaneme. Samozrejme v parlamente sa teraz budeme pripravovať. Uvidíme sa aj v New Yorku na samite, ale je treba zistiť, ako štruktúrovane sa dajú implementovať cieľodržateľného rozvoja. Ďakujem, že ste si na nás vyhradili čas. Uh, Áno. Takže na tejto schôdzi máme rovnako tak aj to potešenie, že môžeme vyzvať ešte k ďalším vyjadreniam. Máme tu Rafaela Petioniho, ktorý je z DG Klima a je tu Christian Lefer, ktorý e, zastupuje e, riaditeľa na SVČ, Takže vám teraz dám príležitosť sa ďalej vyjadriť k tejto téme a ešte k tomu, čo už zatiaľ komisár povedal. Ako prvý dostáva slovo Rafael Pecioni. Ďakujem. Pán predseda, prajem všetkým dobré popoludnie. Len jedna vec, stručne. Týka sa to jednej z odpovedí. Prepačte, Prosím, mohli by ste odísť zo záberu. From DG Climate would like to speak and we need to have a visual. DG Climate sa chce vyjadriť a chceme zastupcov aj vidieť. Dobre. Takže len stručne. Čo sa týka rozvojového modelu, ktorý rozvojovým krajinám ponúkame, keď sa pozrieme na rozvojovú ponuku, tak v podstate stará paradigma už je minulosťou. My sme predtým ponúkali rozvojovým krajinám, aby sa rozvíjali tak ako my, ale bohužiaľ to zle vypálilo, čo sa týka klímy, to všetci vieme. Takže čo im teraz ponúkame? To ešte nie je až také úplne overené. A toto je jeden z paradoxov rozvojovej politiky. Aby sme posilnili dôveryhodnosť našej rozvojovej politiky, musíme najprv posilniť zmeny v našom vlastnom rozvojovom modeli, a mali sme to dobré príklady. Pokiaľ budeme schopní presvedčiť rozvojové krajiny, že by mali investovať do obnoviteľných zdrojov, pretože aj my sme to urobili, tak potom im ukážeme, že to funguje. No a zároveň je veľmi ťažké presvedčiť 800 miliónov Afričanov, ktorí nemajú prístup k energii, aby rovno chceli zavádzať e, obnoviteľné zdroje, aby preskočili fosílne paliva, pokiaľ my naďalej budeme páliť uhlie a nebudeme sa viac venovať téme obnoviteľných zdrojov. No a vieme, že náš rozvojový model sa nezmení len tak zo dňa na deň. Máme plán, ako ho zmeniť, ale teraz diskutujeme o tom, ako tento plán ešte vylepšiť. A ja ne- nehovorím, že by sme nemali v rozvojových krajinách robiť nič, do tej doby, než si to upracujeme pred nás tým prahom, ale musíme si byť vedomi toho, že je tu určitý problém a že rozvojové krajiny vnímajú tento protiklad. Je treba si to skutočne uvedomiť. Ďakujem. Teraz zostáva slovo pán Kristian Lefle. Ďakujem. Vychádzajúc z toho, čo povedalo Mauro Petričione, plne s tým súhlasím, Možno ešte by som zareagoval na niektoré poznámky zo strany vážnych poslancov. Myslím si, že sme ušli už veľký kus cesty, čo sa týka integrácie cieľodržateľného rozvoja do našej politiky na internej a na externej báze. Ja samozrejme môžem hovoriť skôr o tej externej časti. A tu sú dva kľúčové rámce, ktoré sme vypracovali. Prvý z usmernenie zo strany Európskeho parlamentu, to je konsenzus v súvislosti s rozvojom. A tam pred pár rokmi sme explicitne povedali, že budeme vychádzať z cieľov udržateľného rozvoja, ktoré budú tvoriť taký politický rámec našej budúcej externej spolupráce. No a druhý rámec, to je Európska globálna stratégia v súvislosti so zahraničnou bezpečnostnou politikou. Takže na prvý pohľad to možno niekoho prekvapí a povie si, že tento dokument sleduje hlavne bezpečnosť a prosperitu európskych občanov, ale zároveň sa zameriava aj na cieľ udržateľného rozvoja, ale prekvapovať by vás to nemalo, pretože toto je celkový globálny rámec, v ktorom pracujeme. Ide tu o stabilitu, bezpečnosť a prosperitu aj inde vo svete. Toto je najlepší recept, ako dosiahnu stabilitu, bezpečnosť a prosperitu aj u nás v Európe. Sme veľmi radi, že dnes sa koná táto spoločná schôdza výborov Envy a DV pretože v mnohých ohľadoch odzrkadľuje tzv. model svadobnej torty celodržateľného udržateľného rozvoja. Tam vidíte ten pevný základ, oceány, klímu. Pokiaľ neurobíme ten základ pevný, tak celá naša ďalšia práca vyjde na vnívoč. Musíme teraz zaručiť, že všetky naše politiky, aj na externej a na internej báze, spolupráca s celým svetom, že všetko, čo, čo sa týka pardon, e, spolupráce, rozvojovej spolupráce, že tam budú obsiahnuté aj aspekty našich cieľov v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Takže ďalej tu máme návrh nového finančného rámca pre nástroj na externú, pre externú spoluprácu. Tam veľmi zdôrazňujeme naše klimatické ciele. Mm, príjemne by nás malo, alebo pri nás prekvapilo, že parlament, aj rada, členské štáty povedali, že chcú zajsť ešte ďalej, ešte viacej chcú posilniť e, tieto klimatické aspekty našej zahraničnej spolupráce. No a aby sme teda doplnili toto úsilie, kolegovia na generálnom rejiteľstve pre životné prostredie a klimatické zmena na komisii. My s kolegami sme vypracovávali klimatický diplomatický plán v priebehu posledných pár rokov, kde budeme pracovať s členskými štát, spolupracovať s členskými štátmi na implementácii. Teraz sme vo štvrtej fáze. Tam už sme oslovili partnerov po celom svete. Vždy pred aj po každoročnom stretnutí konferencii o COP ohľadom klimatických zmien. Tam vždy budeme sledovať, nakoľko sa implementujú ciele Parížskej dohody a budeme zaručovať e, implementáciu týchto cieľov v rámci našej spolupráce s týmito partnermi. A preto zdôrazňujeme nutnosť e, posilnenia e, rozvojového systému OSN to je základný aspekt, aby sa zaručilo, že prostredníctvom našej spolupráce budeme schopní dosiahnuť alebo splniť ambiciozne ciele, ktoré boli stanovené v rámci Parížskej dohody. Ďakujem za, tieto, za toto vyhlásenie. Nevidím, že by sa ešte niekto chcel niečo opýtať. Oh, yeah, okay. No, no, Nie, vy to prosím uzavrite. Prepačte, treba spolupracovať medzi oboma výbormi, takže dobre, bude tu záver zo strany kolegu a potom ešte ja ukončím schôdzu. Ďakujem. Pre mňa je to v poriadku, kľudne to tu rozpustíte. Jediné, čo môžem povedať ja, je to, že áno, naďalej takto postupujme, aby sme mali pokrok. Summit e, v New Yorku bude zásadný. Vieme, že tam vysielame delegáciu. A potom na začiatku septembra budeme diskutovať s touto delegáciou a je dôležité zaručiť, že v New Yorku budú robené ďalšie významné kroky. Aj Merit McGuinness nám to často opakovala. Tieto cieľe udržateľného rozvoja nie sú určené len rozvojovým krajinám, ale aj nám. A myslím si, že to si musíme stále pripomínať, lebo niekedy je ľahké sa pozerať len na ostatných von, ale aj EU, aj jej členské štáty majú pred sebou ešte veľký kus práce a preto toľko tlačíme na implementáciu cieľodržateľného rozvoja aj v rámci EÚ. No a ja z pohľadu výboru Envy, viem, že kolegovia e, z výboru DV ešte majú ďalšiu schodu zajtra, ja môžem povedať, že za Envy môžeme rozpustiť túto schodzu a my ako výbor Envy sa stretneme znovu 4. septembra. Skvelé. Takže ešte pripomínam členom výboru DV, že sa uvidíme zajtra ráno o 9. Máme skutočne nabitý program. program. Kolegovia z Envy vám prajem pekné leto a toto je koniec schôdze. Ďakujem. Okay. <laughs>